Good afternoon, colleagues. If there are no um, objections to the agenda... Má niekto namietky k programu? Ak nie, tak je prijatý. Ja sám nemám e, oznámenia, dnes máme len kratšie stretnutie. Pokiaľ ide o jazyky, nemáme k dispozícii chorváčtinu, dánštinu, lotištinu, litoštinu, malštinu a e, galštinu. Prvá téma, kde ide o migračnú politiku UNHCR. Ide o výmenu názorov s pani Ellen Hansen, ktorá je e, politickou poradkyňou k téme e, globálneho kompaktu o utečencov, pokiaľ ide o rámec reakcií. Asi si pamätáte, že sme mali veľmi úspešnú delegáciu 19. septembra v New Yorku, kde sa táto téma riešila. Asi si tiež pamätáte, že správa z tejto cesty k tomuto summitu, kde sa prijal návrh o lepšej medzinárodnej reakcii na tieto výzvy. To bola tzv. New Yorkská deklarácia. Asi si pamätáte túto diskusiu. Parlament na tomto samite bol prítomný sme ad hoc delegáciu pani Wikström, pani Schlein, takisto z týchto výborov sa zúčastnili. Tá správa sa prezentovala na spoločnej rozprave v januári. Potom koordinátori rozhodli, že na výmenu názorov požú zástupcu UNHCR sem do výberu ku globálnemu kompaktu a tiež sa zhodli, že bude oddelená rozpráva ku globálnemu kompaktu o migrantom. Takže znova, toto je téma, ktorá získavala veľkú pozornosť vo výboru DV u nás v AFETE. Plánujeme druhú výmenu názorov po lete s konkrétnymi špecifickými krajinami. Tiež dúfam, že pozv- sem pozváme aj pána Filipa Grandiho, vysokého komisára pre utečencov. Viete asi, že v pléne budúci týždeň bude generálny tajomník OSN. Ako viete, bude hovoriť o otázke utečencov. Vzhľadom na tento kontext, kolegovia, je asi na čase vypočuť e, si našich dvoch hostí. Najprv budeme počuť slova pani Ellen Hansen, politickej e, radkyne z UNHCR, kde bude hovoriť o o globálnom kompakte, ako to funguje. A jej dám slovo najprv asi na 15, 10 až 15 minút. Máte slovo e, a vítajte. Vážený pán predseda, dámy a páni, ďakujem veľmi pekne. V UNHCR si naozaj vážime váš záujem, vašu odhodlanosť a dobrú spoluprácu, ktorú máme. Veľmi stručne E, vám chcem hovoriť o udalostiach spred 19. septembra, teda spred New Yorkskej deklarácie. Prijaté bolo v kontekste miliónu utešencov, ktorí v roku 2015 prišli do Európy. Takisto situácia bezprecedentná v tejto oblasti, ale to, čo e, znamenalo tlak na Európu, dalo vlastne e, podnet medzinárodnému spoločenstvu reagovať. Utečenci samozrejme sú e, v mnohých krajinách sveta. Ten influx je všade citeľný, kolega bude o tom hovoriť viac. Ale New Yorkská deklarácia stanovuje určité spoločné záväzky pokiaľ ide o utečencov a migrantov. Stanovuje špecifické e, e, záväzky, pokiaľ ide o migrantov na jednej strane a tiež pokiaľ ide o globálny kompakt pre regulérnu migráciu, ktoré by mali prijať členské krajiny v roku 2018 asi v septembri na spoločnej konferencii. Tento Proces vedú členské krajiny a stáli zastupcovia Švajčiarska a Mexika, Mexika takisto, um, ktorí boli v New Yorku. Pokiaľ ide o prílohu 1 k New Yorkskej delegácii, tá definuje komplexné formy reakcie a žiada od Vysokého komisára pre utečencov, aby vytvoril komplexný e, reakčný rámec vo všetkých situáciách veľkých presunov utečencov, e, v rátane špecifických situácií. Kolega bude hovoriť e, o tej konkrétnej reakcii. Táto reakcia, ako sa aplikovala a testovala, povedie ku globálnemu kompaktu o utečencoch tento globálny kompakt v zásade sa založí na tej komplexnej reakcie na utečencov. Vysoký komisár tento globálny kompakt zapracuje do svojej výročnej správy. Predloží sa to generálnemu tajomníkovi roku 2018. Táto správa sa bude finalizovať v júli auguste 2018 a bude opakovať globálny kompakt. V roku 2018 to pôjde na generálne zhromaždenie a bude sa to spájať s uznesením k práci e, kancelárie vysokého predstaviteľa UNHCR v novembri 2018. Vrátim sa však ešte k tomu, čo bude sa pretaví do generálneho zhromaždenia E, pokiaľ ide o e, skupinové e, zákonodárstvo, bude to Švédsko v roku 2018, ktoré bude facilitovať tento proces prijatia. Bude to opakova- ob- obsahovať operatívny paragraf ku globálnemu kompaktu. Pokiaľ ide o to, čo bude globálny kompakt, stanovila sa cestovná mapa smerom k e, globálnemu kompaktu. Asi sa to s vami zdieľalo, ale je to na web stránke e, k New Yorkskej deklarácii. My chceme, aby išlo o komplexnú reakciu na utečencov rámec, taký ako je v New Yorkskej deklarácii Bude to mať preambulu, určité paragrafy, kde sa bude hovoriť o principiálnych záväzkoch. Stanoví sa tu komplexný rámec reakcie na tečenco a určité paragrafy na záver, ktoré sa budú spájať s druhou časťou globálneho kompaktu. Druhá časť globálneho kompaktu bude program krokov, ten bude obsahovať elementy, ktoré budú operatívne riešiť záväzky. V New Yorkskej deklarácii tí signátori to stanovali v komplexnej eh, rámci reakcie. Eh, sú tu teda dve časti, tá eh, program akčný a tá komplexná, komplexný systém reakcie tento akčný program, už tak tu máme sériu stretnutí, konzultácií, konzultácie s mimovládkami v júni tohto roku. V druhej polovici sme stanovili množstvo tematických diskusných stretnutí, kde sa bude sledovať štruktúra, ale o tom bude hovoriť kolega. To je fundamentálny prístup k tej komplexnej reakcii. A potom tu bude určitá inventarizácia. Uvidíme, ako tento rámec funguje v praxi, ako to zastupuje zmenený prístup k obchodu, k, k, k fungovaniu. A 12. a 13. decembra bude e, dialóg s vysokým komisárom, kde budú diskutovať členské krajiny, ich odborníci, mimovládky i ďalšie agentúry. Vo februári potom 2018 komisár predloží určitý návrh globálneho kompaktu, predbežný, ten pôjde na formálne konzultácie s členskými krajinami OSN hoc aj New Yorkská deklarácia je veľmi špecifická, pokiaľ ide o vysokého komisára. Po výročnej správe na valnom zhromaždení sa hovorí o kompakte a naše posúzenie v konzultáciách s mnohými partnermi vládne i nevládne, e, konštatujú, že potrebujeme text, ktorý bude e, znamenať širší konsenzus, tak aby to e, valné zhromaždenie koncom roku 2017 prijalo. To je ten proces neformálnych konzultácií a formálne konzultácie Ten proces je teda v tej cestovnej mape. Teraz sa vrátim a ešte dodám, že chápem, že v tom globálnom kompakte sa vy angažujete. Uznesenie o modalitách hovorí, že tie dva procesy sú nezávislé. Budú teda dva procesy. Budeme však pracovať s partnermi, aby sa zabezpečilo, že je tu doplnkovosť medzi dvoma kompaktami a že spoločné záväzky sa odzrkadlia v oboch procesoch. Takže niektoré z oblastí, boj proti e, obchodovaniu, ochrana detí, záchrany na otvorenom mori, že sa zohľadňa. bez ohľadu na to, či ide o utečencov alebo nie. Teraz špecifickejšie k EÚ. Pozerala som sa na politiky, kde ide o životy a ľudskú dôstojnosť. Naozaj e, e, tá konzistentnosť a doplnkovosť týchto politík a zmýšľanie v, Euró- v Európe e, v, so zmýšľaním UNHCR. Jazyk je veľmi podobný, pokiaľ ide o potrebu riešiť veci, ktoré sú pôvodom vec, ktoré spôsobujú humanitárne a rozvojové v súvislosti, aby sa pracovalo na spoločných cieľoch, solidný základ na dôkazy, hľadanie riešení, Podľa nás je to veľmi doplnkové. Prvé posolstvo je teda to, tá doplnkovosť a konzistentnosť politík v EÚ s tým, čo chceme predložiť my. V tomto ohľade vnímame Európu ako e, zástancu komplexnej reakcie na utečeneckú problematiku. Yorkské vyhlásenie je určitým vodítkom pre všetky krajiny, ako reagovať na situácie výrazného e, prílivu utečencov. Týka sa to i Európy. Ľudia často hovorí, že Európa má len poskytovať financie, e, brániť sa pred príchodom utečencov, ale my si myslíme, že sú to dobré, dobré e, posolstva, záložné a núdzové plány. V neposlednej miere by som rada povedala, že možno e, posolstiev možno vyslať, pokiaľ ide o, o, o krízy. Počuli sme veľa o migračných krízach, utečenských krízach, avšak my si myslíme, že jak je tu silné úsilie k smerom k spolupráci, partnerstvu, medzinárodnej e, kooperácii a úprimnej delenie bremena, situácie sú zvládateľné. Závisia od silných partnerstiev. Pokiaľ ide o Európu, myslím si, potrebujeme doplnkovosť e, financovania, dodatočnú podporu pokiaľ ide o komplexnú utečeneckú reakciu. Potrebujeme tu líderstvo. A jedna z oblastí, kde podľa nás e, európske štáty by mohli vystupňovať úsilie, už takto je oblasť kontextu presídľovania a doplnkových e, právnych e, postupov. Môj šéf mi hovoril, že v Grécku hovoril s 80-ročnou ženou, ktorá sa e, spojila e, v, ďalšej, v ďalšej európskej krajine s, so svojou rodinou. Tieto presiedľovacie e, presiedľovacie stratégie. Treba mať na pamäti, že 86 utečencov vo svete sú na globálnom juhu v rozvojových krajinách. Nie na úplnom juhu v Austrálii, odkiaľ som ja, a ani nie na severe to je veľmi dôležité vyslať toto posolstvo. Bez toho uchopiteľných e, dôkazov vzdielania zodpovednosti je veľmi ťažké ustáť. Krajina, e, to je veľmi malý počet krajín, ktoré platia tak veľa, teda bremeno zdieľajú toho prílivu. Pán predseda, ďakujem vám za pozornosť Rada teraz odovzdám e, kolegovi slovo, aby pokračoval. Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predseda, dámy a páni, ja by som rád doplnil to, čo práve povedala pani Hansen, tým, že zdôraznila tri veci. Poprvé, pripomenúť si ciele komplexnej vízie rámca pre utečencov, po druhé, aký je súčasný stav implementácie, pretože požiadali členské štáty, UNHCR. A tretia vec je cesta vpred. Ja si myslím, a to je moja prvá časť mojej prezentácie, ja myslím, že od existencie komplexného rámca na reakciu na tešinskú krízu je znížiť eh, tlak na hostiteľské vlády, vlády štátov, ktoré prijali veľký počet utečencov, niekedy dosahujú až 10 populácie v danej krajine. No a takých krajín je viacero. Po druhé, je to o zvýšení sebestačnosti utečencov, tak aby mohli viesť dôstojné životy a nachádzali dlhodobé riešenia. Tretie, a možnosti ako a, rozšíriť riešenia v tretich krajinách. Momentálne sa to rieši len presídlením vo vysokých počtoch, ale vieme, že presídlenie a rozdeľovanie nie je jedinou reakciou, aj keď to výrazne prispieva k znižovaniu utrpenia pri hľadaní dlhodobých riešení. No a okrem presídlenia sa patrí zjednocovanie rodín a dodatočná podpora. Príklad pri pracovnej migrácii. No a tretí cieľ, alebo štvrtý cieľ je vytváranie podmienok v krajinách pôvodu tak, aby utečenci sa mohli informovane rozhodovať a dobrovoľne sa vracať do svojich domovov, kde nájdú dlhodobé riešenie dobrovoľným eh, návratom, ako reintegráciou. Eh, to sú hlavné ciele CRRF, CRRF, tak ako to bolo prijaté 19. septembra OSN 19. septembra 2016 v New Yorku. A eh, druhá dimenzia môjho príspevku je vysvetliť súčasnú situáciu. Ja myslím, že jeden deň po 19. septembri po prijatí Jorskej deklarácie, tak štáty prijali záväzky. No a dodnes sa, môž, môž, sa dá povedať, že sú niektoré krajiny, konkrétne v Afrike, ktoré prijali, že budú také pilotné krajiny pre CRRF. Myslím, že prvou krajinou bola Uganda, ktorá má len 35 miliónov obyvateľov a prijala viac ako milión utečencov väčšinu za ostatných eh, niekoľko mesiacov. To ukazuje štedrosť eh, Ugandy, ktorú preukazuje susedom z Južného Sudánu, ale nie len odtiaľ, ale aj zo Somálska a z niektorých ďalších miest okrem Ugandy, ktorá stále čelí naliehavým, naliehavej situácii. Je tu Tanzánia, ktorá prijala stovky tisícov utečencov v posledných desaťročiach. A to tiež je, patrí medzi celé krajiny CRRF a ďalej Etiópia a Djibouti. Myslím, že tým sa budem teraz chvíľu venovať, pretože tieto krajiny napriek štedrosti prijímali vysoký počet utečencov, ale neotvárali veľmi pracovný trh. Vďaka záväzkom, ktoré prijali 27 septembra minulý rok, tak je tu zmena politiky v tom, že treba zaistiť, že Djibouti aj Etiópia teraz môžu prispievať tomu, aby utečenci viedli dôstojný život. Takže to je, to sú príklady pokroku na africkom kontinente, samozrejme. Somálska situácia zohráva veľmi dôležitú úlohu a vieme, že EU, UNHCR, EGATA nedávno 25. marca pomohli na samite v Nigerii, kde to nebolo len o dobrovoľnom presune a prerozdelení, ale tiež e, tvorenie podmienok v azylových krajinách, ktoré pomôžu utečencom vrátiť sa. Okrem Afriky vidíme tiež istý záujem vzťahu ku Guatemale, prebiehajú diskusiu o tom, či niektoré ďalšie krajiny budú akceptovateľné alebo príjmu úlohou tých eh, krajín eh, cieľových eh, budú dostať ďalšie pomoce. Diskusie prebiehajú s ďalšími krajinami v Blízkom východe a v Severnej Afrike a myslím, že aj v niektorých ďalších častiach sveta. Rovnako vidíme, že Nemôžeme sa sústrediť len na krajiny, ktoré ukazujú ochotu slúžiť ako krajiny CRRF. No tým sa dostávam teraz k tretiemu bodu, čo je cesta vpred, tak ako povedala pani Hansen. Tak eh, my sme boli radi, aby EU aj naďalej pomáhala a podporovala krajiny, ktoré sú krajiny CRRF, eh, tie, ktoré boli štedré veľmi dlho, ktoré boli, ktoré prijali veľký počet utečencov. Ale sú aj ďalšie krajiny, eh, ktoré nebudú akceptovať eh, úlohu v rámci CRRF tých prvých rokov fungovania. No a ďalšia časť, ktorá je veľmi dôležitá, je snažiť sa zaistiť, aby CRF tento nástroj na zdieľanie zodpovednosti, nebol použitý a zneužitý na to, aby učenci sa udržali v niektorých častiach sveta iba v istých. Takže tá výzva o zvyšovaní príležitosti alebo šírení príležitosti na prerozdeľovanie, na zjednocovanie rodín, to stále myslíme, že musí byť posilnené. A rovnako viem, a to je posledná časť môjho príspevku, tiež myslím, že celý spoločenský prístup. To znamená, že my všetci, zástupcovia vlády, eh, výkonné agentúry, exekutívne orgány, musíme snažiť oslovať ďalších partnerov, ale tiež samotných utečencov, pretože oni sú kľúčovými aktérmi vlastnej dôstojnosti a v živote. Takže to je na teraz všetko a ďakujem veľmi pekne za príležitosť. Ďakujem pekne aj za stručnosť, pretože viem, že je tu veľa kolegov, no nie, niektorí bol na delegácii v New Yorku, e, sa budú zaoberať tým, čo znamená tento globálny kompakt, kompakt v praxi. Predtým, než dám slovo kolegom, aby sa mohli vyjadriť, e, viem, že väčšina z vás nepočula mm, moje úvodné slova. Ja som sa snažil hovoriť niečo o časovom rámci, ako sa budeme zúčastňovať tohto procesu na globálnom kompakte, ja to zopakujem ešte nakoniec, ale tu viacero vyjadrení, vrátane jedného, čo je participácia na dialogu Vysokého komisára, čo dúfam bude spolupráca s ESVČ. No to bude v decembri, takže ja som veľmi rád, ak by ESVČ Je tu zastupca SVČ, nech sa páči, môžete sa vyjadriť. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda, ďakujem veľmi pekne eh, za to, že môžeme sa vyjadriť k angažovanosti a záväzkom EÚ eh, v rámci tejto problematiky. My eh, sme chceli zohrávať ja prednú úlohu a je jasné, že potrebujeme komplexnú, komplexnú reakciu a riešenie Eh, no, ide tu aj o politické výzvy a rozvoj, tak ako bolo povedané, Európska únia je v prvých líniách tohto nového prístupu s, v našom oznámení v roku 2015 sme hovorili o komplexnom a holistickom prístupe k ďalšnému presídlovaniu alebo vysídlovaniu Prijali sme záväzok riešiť to komplexne, a to hlavne na Blízkom východe, v Afrike a Ázii. Táto práca doplňa program CRRF, ide rovnakým smerom a my veľmi vítame tento proces. To je pre nás tiež príležitosť lepšie zviditeľniť Viem, myslím, že CRRF je dobrou bázou na rozvoj globálneho kompaktu a vítame hlavnú úlohu UNHCR pri príprave takéhoto kompaktu. Európska únia sa zaoberá procesom od počiatočných fáz, tiež v rámci našich delegácií priamo v teréne ESVČ má zohrávať koordinačnú úlohu všetkými svojimi službami. Rovnako sa chceme prejiť diskusie v Ženeve, čo budú kľúčové, ktoré sa budú konať kľúčom elementom CRRF a to v predvídateľnejšom rámci pre medzinárodnú spoluprácu a falošné vysídlovanie a presídlovanie. Čo sa týka pilotných krajín, Európska únia je medzi hlavnými donormi, ktorí preukázali špecifické a konkrétne aktivity a podporu, ako v prípade pilotného projektu v Ugande na to, aby proces RF bol úspešný, a tak rátame s posledným prístupom a všetkých ďalších aktérov a realizáciu záväzku, ktoré boli prijaté v eh, New Yorku. Dobre, ďakujem veľmi pekne. A teraz dostanú poslanci, ktorí sa prihlásili a prvá Eli Schlein, ktorá bola z prvých, ktorí reagovala na delegáciu v New Yorku 15. septembra. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Ja by som eh, mi eh, rada privítala našich hostí. Pre nás je skutočne kľúčové, eh, aby sme sledovali diskusia o globálnom kompakte. Myslím, že je veľmi dôležité pre parlament, aby sa zapájal do procesu a by ho pozorne sledoval jedna z prvých vecí, ja si skutočne veľmi vážim optimizmus, ale pre nás je veľmi ťažké predstaviť si, ako EÚ podporovať eh, presídlovanie, pretože členské štáty musia prijať eh, záväzky, ktoré prijali v roku 2015 eh, v rámci EÚ. To nedokážeme plniť a tých 22 tisíc pre rozdelenie a potom teda tisíce príslední, ktoré sa zaviazali urobiť. My e, zaostávame, myslím, že je to 14 tisíc, e, myslím, že teraz e, tých premiesnení e, 14 tisíc a možno polovica, alebo to je trochu, možno trochu viac ako e, polovica záväzku, ktoré boli prijaté. A to súčasne tedy keď Kanada, aby som uviedla len jeden príklad, tam e, prijala 40 tisíc e, ľudí za 4 mesiace v minulom roku. E, čiže európsky problém nie je problém čísel alebo prostriedkov, ale je to problém nedostatku politickej vôle e, prijať spoločné riešenie, ktoré e, potrebujeme. Parlament viac ako raz ukázal a žiadal zdieľanie zodpovednosti a žiadame legálne cesty, cesty pre legálnu migráciu do EÚ ale aj členské štáty a v poslednom čase ani komisia veľmi nepočíva čo si žiadame v našich uzneseniach. No a záverom mám jednu otázku, ktorá znie, ako si myslíte, že zmenený politický rámec a samozrejme nová vláda, administratíva bude dopadať na globálny kompakt a na to, čo ste povedali deň po samite, my sme tam boli tiež, a americká vláda sporiadala diskusiu o konkrétnych záväzkoch. Ako táto diskusia vyzerá dnes? Po zmene americkej vlády myslíte, že to bude mať dopad na generál všeobecný rámec na diskusii a konkrétne podmienky presídlenia. No a ešte jedna posledná vec. Momentálne zažívame a vidíme tendenciu, alebo otázka znie, ako EÚ môže dodržať záväzky prijatý v New Yorku minulý rok, keď všetky naše politiky a všetky politiky a snahy rady a komisie idú smerom externalizácie eh, našej zodpovednosti a hranice. Eh, veľmi dobrý príkladom je dohoda s Tureckom, dohoda s Líbiou a tiež migračný kompakt s africkými krajinami. Ak je pravda, čo povedala pani Hansen, tak 86% všetkých eh, sídlencov a utečencov je na južnej pologuli a my musíme ukázať globálnu zodpovednosť, eh, ale v tomto prípade ideme úplne opačným a nesprávnym smerom. Ďakujem. Ďakujem pekne, Eli. A ďalším je Gerard Depré. Ďakujem, pán predseda. Budem sa vyjadrovať po francúzsky. Vypočul som si vaše vystúpenia e, s veľkým záujmom. Prvá otázka. Máme vyhlásenie e, so všeobecným pochopiteľným prístupom a mám pocit, že na európskej úrovni sa snažíme o takýto prístup, ale moja otázka sa sústreďuje na na tento pochopiteľný prístup a vzhľadom na veci, ako ich vy vidíte, čo ešte v Európe chýba, aby sme mali skutočnú politiku v zmysle ňorského vyhlásenia, tak ako ju definuje. Sú oblasti, kde si myslíte, kde máme naozajstný deficit, že by sa mali ešte urobiť nejaké veci, že e, niečo nie je e, dokonalé podľa vášho názoru, v ktorých oblastiach by sme to mali vylepšiť? Samozrejme, pokiaľ ide o reinštaláciu, tam musíme e, urobiť obrovské zmeny a vylepšenia, ale ktoré iné oblasti sú podľa vás e, deficitné a ktoré by sme mali v lepšie robiť? Druhá otázka, ale tá je praktickejšia. Hovorili ste o niektorých krajinách, ktoré budú akési pilotné projekty, ale čo to operatívne aj operačne bude znamenať, čo tieto krajiny budú konkrétne robiť, čo bude robiť OSN a očakáva sa v týchto projektoch niečo od nás, takže ja by som chcel pochopiť tento mechanizmus. A posledný bod. Povedali ste, že v akčnom programe by sme potrebovali viacej prostriedkov. A vy ich očakávate, bola to pani Hansen, očakávate ich hlavne od nás. Myslíte si, že príspevok európskych štátov v súčasnosti jednak k Európskemu rozvojovému fondu a aj k politikám, ktoré sú financované v jednotlivých krajinách a ich e, účasť na príjem utečencov, či aj tam sme deficitní a či vy si myslíte, že to je tiež ešte naša kompetencia a zodpovednosť. Ďakujem, hovorí pán predseda. Anna Gomeš. Well, uh, I also welcome you. Ďakujem pekne, ja vás tiež vítam. A súhlasím úplne s tým, čo povedala kolegyňa Eli Schlein o protikladoch v EÚ. Moja otázka pre vás je, ako súľadiť tie ciele globálneho kompaktu s praxou? Len včera bolo zachránených ďalších tisíc ľudí na Stredozemnom mori zo 45 tisícov, ktorí dorazili už tento rok s ohrozením vlastného života pretože neexistujú bezpečné a legálne cesty, žiadne kontrolované cesty. Pre tých, ktoré kontrolujú pašeráci, ako sa dostať do Európy, či už ste migrantom alebo utečencom, pretože Európa neotvorí bezpečné a legálne cesty. Nie je to skutočne kľúčová otázka vašich pripomienkov Bezpečné a legálne cesty. Spýtajte sa Kanady. Ako by sa mali otvoriť aj európske krajiny? A ďalej. Nemali by ste hovoriť aj Európanom len to, že sme nejakí šampióni a samozrejme, že viem, že potrebujete financovanie a politickú podporu pre globálny kompakt, ale samotný proces mm, nie je toho hodný, ak neprinesie žiadnu zmenu pre ľudí, ktorým chcete pomôcť, teda konkrétne hlavne učiteľcom. Takže môže Európa skutočne chrániť utečencov, ak Európa opakuje tú nemorálnu dohodu s Tureckom, teraz s Líbiou, ktorá nemá ani vládu. kde vy nemáte ani personál UNHCR, IOM, v Líbii nemáte ani právny štatút a záujem EÚ je outsourcovať čokoľvek sa opisuje ako ochrana pre migrantov a utečencov môžeme to v krajine ako Líbia, dá sa to zrealizovať, alebo všetci sa len klameme. A treba to priznať. No a na záver, ja chcem spýtať, môžeme sa seriózne zaoberať ochranou utečencov a migrantov, keď sa ignoruje zásadná politická otázka. Komisia to povedala, nie je to len humanitárna vec, ale tiež politická. Politický prístup, ktorý je potrebný môžeme sa tváriť. Ja musím povedať, že som bola šokovaná prejavom generálneho tajomníka pána Guteresa v Addis Abeba v januári, keď navštívil krajinu a keď sa vyjadril otázkam utečencov. Viem, že Etiópia veľmi pomáha utečencom zo súdnych krajín, ale je to tiež krajina, ktorá sama kvôli svojim represívnym politikám vytvára veľa utečencov. Prečo generálny tajomník OSN tomu nič nepovedal? Klámeme sa všetci, ak budeme, alebo my sa len klámeme, ak budeme ignorovať túto otázku, keď pôjdete do Kale, stredenie tam skutočne mnohých etiopanov. Takže to sú moje otázky. Ďakujem vám pekne, ďakujem pekne. Anna Cecil Kienge. E, grazie, Claude. Ďakujem, Claude. A ja som rada, že máme príležitosť e, si vypočuť, aká je situácia a je to, akým spôsobom sa rozvíja nová ňujorská deklarácia, aby sme vedeli aj, čo treba urobiť. Rada by som sa spýtala našich hostov pred rokom, Európskom parlamente sme široko väčšinou odhlasovali uznesenie, ktoré obsahuje takmer všetko to, čo sa snažíme dostať e, do praxe cez New Yorkskú e, deklaráciu, hlavne princípy solidarity, reformovať Dublin, e, záväzné systémy fungovania permanentný koridor, humanitárne akcie, zachrániť Schengen, aktuálne integračné imigračné politiky, pôsobiť na príčiny imigrácie. A keby som zatvorila oči, tak by som mohla skonštatovať, áno, sme dokonali. Napísali sme veci a napísali sme všetko, ale otázka je, či tieto veci sa aj zrealizovali. Ale na môj veľký údiv, po roku a to ani nie je údiv, ani prekvapenie, tak znovu diskutujeme o tom, či by sa tieto veci mali aplikovať alebo nie. A z, dostávame sa z oči oči situácii, ktorú sme už in situ konštatovali, reinštil, reinštalácia, presídlenia, spájanie rodín a tak ďalej, pôvod a aké sú podmienky v krajinách pôvodu a tak ďalej. A stále sa hovorí o nejakej naliehavosti, ale ja kladem otázku, kedy tento termín, táto naliehavosť skončí. Však toto trvá už dlho a všetko je to známe. Áno, je tu silná politická kríza i kríza solidarity, pretože mnohé z týchto návrhov, ktoré poznáme, ale zároveň panuje aj veľká, veľké pokritectvo, lebo keby sme hovorili o Líbii, kde by sa malo hovoriť o presídlení alebo ako pomôcť týmto ľuďom, tak ako sa môžeme zhodnúť v tom, že presunieme týchto ľudí do tých lagerov, do tých táborov, keď poznáme veľmi dobre, aké sú tam e, podmienky. A potom aj Džibuty, e, nie Džibuty, opravuje sa rečnička, e, utečenci z Jemenu, títo E, veľmi často majú zamietnutý, zamietnuté povolenie e, na, na azyl a nemôžu byť ani presídlovaní. Takže nemajú možnosť sa ani dostať niekam inam. A nemôžu ani, nedostanú ani len nejaký doklad o pobyte a tým pádom ani nemôžu vystúpiť ako svetkovia a posledná otázka, čo aj Anna nastolila, politická záležitosť. Keď hovoríme o presídleniach, obvykle sa to robí mimo našich hraníc. Hovoríme aj o bezpečných tretích krajín, ale bez toho, že by sme brali do úvahy porušovanie ľudských práv, politické problémy, ja si kladiem otázku, či sa na to nezabúda aj v rámci New Yorkského vyhlásenia. Ďakujem. Ďakujem, Cecil. Malen Bjorn, nech sa páči. Ďakujem pekne. Ďakujem všetkým našim hostom, že dnes medzi nás prišli. Ako viete, v parlamente pracujeme na legislatívnych dokumentoch, ktoré súvisia s možno najlepším prístupom k zdrojom migrácie. Ja som spravodajkyňou pre program pre presídlenie a spolu s e, našimi tieňovými spravodajcami sa snažíme spracovať čo možno najlepšiu správu. Ako už povedala väčšina kolegov, Vieme, že ste použili veľmi povzbudivé slova, ale Európa sa ešte stále nerozhodla, akou cestou sa vybrať, či externalizovať riadirie hraníc a či sa chce pozbaviť svojich záväzkov, alebo či chce zvojnásobiť úsilie. V tomto parlamentnom výbore sme viackrát žiadali aby sa vyvinulo to ďalšie zvýšené úsilie a aby sme prebrali zodpovednosť. A ja ako spravodajkyňa pre presídlenie, to je len jedna z možností, jeden, eh, jedna z čiastočiek toho pucle, toho hlavolamu, ako zabezpečiť aj eh, bezpečný a organizovaný prístup pre utečencov, ale predovšetkým nájsť eh, trvalé riešenia, keď nie sú. A o čo sa snažíme v EP a tu sa zhodnem s kolegami. Potrebujeme ambiciózny program, ale zatiaľ ho ešte nemáme. Je to veľmi zložité. Čo si o tom myslíte? Chceme, aby bolo viacej osôb, aby kvalita programu bola lepšia. Chceme rovnako zmeniť eh, a chceme vyslať iné posolstvo, kvalitnejšie. Chceme byť významným partnerom, ale máme zintenzívniť úsilie v presídlení, ale keď to tak urobíme, tak vlastne istým spôsobom nesplníme to posolstvo, ktoré vysielame. O UNHCR zohráva veľmi významnú úlohu, my sme na to upozornili, ale zároveň EÚ by, malo, by mala intenzívniť svoje úsilie a navzájom medzi sebou by si členské štáty mali pomáhať. Máte nejakú predstavu alebo stanovisko o geografických prioritách? Myslím, že by bolo chybou keby sme e, nejakým spôsobom sa dohadovali a obchodovali s nejakými tretimi krajinami. Potrebujeme globálny projekt, ktorý odpovedá na globálne potreby presídlenia a vyzývam vás, aby ste si prečítali naše návrhy a aby ste k ním dali eventuálne pripomienky. Barbara Spinelli, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Mám zo pár otázok. Samozrejme, ďakujem predstaviteľom UNHCR za to, že sú tu dnes medzi nami. Niekoľko otázok k terminológii, ktorú používate v prípade Global Compactu, pretože slova sú dôležité a niektoré, ktoré sa používajú v cestovnej mape, nie sú úplne jasné a niekedy sú to podľa mňa priam eufemiz, eufemizmy. Ja by som veľmi rada vedela, čo vy presne chápete pod pojmom self-reliance alebo resilience, utečenca pretože je to e, časté e, slovo termín v tomto texte, ale mne to nie je jasné v tomto kontexte. A ďalší je ústredný problém vo vzťahu medzi severom a juhom a cestovnou mapou sa hovorí o asistencii, pomoci krajinám, ktoré príjmajú utečencov a podporovať e, a vylepšiť podmienky v tretich krajinách. A to je tu eufemizmus rozdeliť spravodlivejšie zodpovednosti. Ja si myslím, že jasnejší jazyk by mal obsahovať slova typu silný záväzok proti nerovnováhe, proti hlbokej nerovnováhe, ktorá globálne panuje a ktorá existuje medzi severom a juhom. Čísla, ktoré hovoríte, 86% sú na juhu, týchto utečencov a teraz by sme mali hovoriť naozaj o obrovskej nerovnováhe. Ďalší bod. Vyhosťovanie. Ani tu mi nie je veľmi jasný termín. Hovorí sa o returns, sustainably teda udržateľné a dobrovoľné vysťahovanie, ale viete veľmi dobre, že vyhostenie EÚ má podpísané dohody s tretími krajinami, predovšetkým s Afganistanom, tak tam sa uvažuje o nútenom vysídlen vyhostení. A teda ja nechápem veľmi nútené dokonca aj maloletých bez prievodu a teda pre mňa nie je veľmi jasné, akým spôsobom môžete hovoriť o Európe ako o svetovom šampiónovi. A keď e, sa vrátime k tomu posolstvu, ktoré chceme vyslať, tak e, teším sa, že uznávate, že existuje medzi utečencami, ekonomickými e, imigrantami problémy, ktoré E, sťažujú toto rozdelenie alebo klasifikáciu. Viete, že v mnohých európskych krajinách sa toto rozdelenie robí a obvykle sa hovorí, že ide viacej o ekonomických utečencov a potom sa e, masívne aplikujú politiky vyhostenia. A posledná otázka. Výročné konzultácie, ktoré slubujete robiť s NGOčkami, Viete veľmi dobre, že aj v tomto prípade NGOčky sú neustále pod veľmi veľkým silným e, atakom e, napríklad v Sicilskom kanáli a v blízkosti Líbie. A verejná mienka je veľmi vystrašená z toho, akým spôsobom Európa súdi NGOčky, ktoré by konali ako pull faktor v Libii. Aj v tomto prípade ani tu podľa mňa Európa nekoná ako svetový šampión. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem, hovorí pán predseda, za kvalitu vašich otázok. A ja by som dodal ešte jednu. Mali sme prípravné veľmi užitočné stretnutie na túto schôdzu a Malimberka to veľmi e, jasne zadefinovala, aký je ten globálny dopad a všetko samozrejme závisí od toho, akým spôsobom budeme realizovať našu politiku presídlenia, integračné politiky. Politiky nám nechýbajú, ale to, čo chýba, je ich skutočná aplikácia, realizácia a politická vôľa. Je to aj kríza solidarity, ako hovorila pani Kienge. A ja by som sa vás rád spýtal v politike do globálneho e, dopadu. Je možno, čo, ak by sa dalo niečo robiť budúci týždeň, príde generálny tajomník a ja si myslím, že to bude tiež závisieť od toho, akým spôsobom sa budú veci formulovať, pretože tu nejde o e, záväzný nástroj. Je potrebné mať viacej informácií, ako môžeme e, postupovať v prípade, že aj máme politiky, ale ktoré sa neaplikujú, aby sme tú nerozhodnosť alebo neochotu prekonali a čo môžeme povedať generálnemu tajomníkovi, keď sa bude hovoriť o tom váhaní pri realizácii politik, o ktorých sme hovorili hlavne v prípade e, presídlenia alebo reubikácie, o ktorej sme dnes veľa hovorili. Padlo tu veľa otázok a ak nie, už ich a týchto veľa otázok jasne potvrdzuje, že táto téma je veľmi e, dôležitá. Kolega to doplní. Niektoré otázky e, poukázali priamo na koreň problému a kde by mohli pomôcť členské štáty EÚ. A keď som e, tento termín hovorila, e, použila, keď som hovorila o presídlení, samozrejme nie je to oblasť, kde by Európa bola lídrom. Ja si myslím, že tu môžete urobiť ešte oveľa viacej. Aj v zoskupovaní rodín je dôležité, aby členské štáty EÚ zvýšili a diverzifikovali svoje kvóty presídlenia, ktoré sú ročné a to treba, zároveň treba brať do úvahy aj celosvetové potreby. Malo by sa to zakladať na potrebách ochrany utečencov. Tiež si myslíme, že je veľmi dôležité okrem relokácie to je to, kde sa dá ešte urobiť oveľa viacej. A teraz spájanie rodín, áno, to je tiež dôležitá téma. A tu by sme tomu mali venovať väčšiu pozornosť a mali by sme zadefinovať príležitosti, kde sú väčšie kapacity e, v členských štátoch, aby sme pomohli zjednoteniu rodín a aby sa podporili doplnkové cesty, admisie príjmania utečencov a migrantov. K politickému kontextu hovorilo sa tu o tom, či politický kontext sa zmenil alebo nie. No, dokonca na poslednom samite, kde bol aj prezident Obama a generálny tajomník OSN, tak na tomto samite sa prijali rôzne veľmi jasné záväzky a aj vy ako EÚ, aj krajiny príjmu sa zaviazali k istým veciam. A niektorí e, sa, sa ma pýtajú, ako môžeš pracovať v UNHCR a byť optimistka, pozitívna a pracovať s nádejou, keď keď vieme, že deti utečencov môžu chodiť do školy aj za pomoci EÚ, ale je oveľa viacej utečencov, ktorí majú prístup k pracovnému trhu a majú trošku lepší život. Možno potom budem môcť ešte detailnejšie rozvinúť túto tému. Samozrejme, politický kontext je veľmi zložitý. My sme politická organizácia ale samozrejme sledujeme aj voľby, e, ako prebiehajú na celom svete a sledujeme, sledujeme ich s veľkým e, záujmom a sú zmeny, ktoré nás veľmi znepokojujú, hlavne aké termíny sa používajú, aká terminológia, keď sa hovorí o utečencoch, keď sa miešajú utečenci s inými vecami a my nechceme, aby ochrana utečencov nebola nekompatibilná e, s ochranou národnej bezpečnosti a to je posolstvo, ktoré e, v tejto oblasti sa musia politici naozaj e, veľmi snažiť. Dobre, budúci týždeň do Strasburgu príde generálny tajomník. Ja samozrejme v mene pána Gutiereša ja nemôžem nič povedať, ale je to bývalý predseda vlády Portugalska, bývalý vysoký komisár pre utečencov a teda má naozaj dostatok skúseností, aby sa mohol vyjadriť k tejto téme. Samozrejme, otázka preventívnej diplomacie, to je dôležitá vec ja si myslím, že aj tam môže EÚ prispieť svojim zrnkom. Tie mm, kontingenčné plány alebo um, na núdzové udalosti, tak je potrebné, aby fungovali. Keď hovoríme o aplikácii alebo o vykonávaní politik, Newyorské vyhlásenie je veľmi dôležité. Jeden z dôvodov, prečo chceme, aby sa realizovala, je preto, že opakuje záväzok celej série nástrojov v súvislosti s ľudskými právami. Tiež rovnako ako ostatné body. Otázka je, ako sa s ňou bude nakladať s touto deklaráciou. Chceme konkrétnejšiu realizáciu právneho, e, právneho rámca, ktorý už existuje. A to by som rada skonštatovala aj v prípade imigrantov. Je to špeciálna situácia, ale určite ju môžeme aplikovať aj na túto časť. Financovanie, áno, to nás nepokojuje. V prípade takej krajiny ako Uganda, ktorá robí veci veľmi dobre v súvislosti s pokrokovými politikami utečencov, pracovný trh pre utečencov, vzdelávanie, ale majú nedostatok financií. Nepozeráme sa len na EÚ, ale je jasné, že vy ste jedným z najvýznamnejších donorov a je jasné tiež, že pochádzajú z krajín, ktorý, ktoré majú financie. Pokiaľ ide o solidaritu, hovoril o tom už predošli a e, generálny tajomník o, e, o krízach, teda solidarity, s tým súhlasíme. To sa týka i o zvládania situácií 5 milión ľudí smeruje do Európy v roku 2015, teda pri populácii európskej 500 miliónov. Keď to porovnáme so situáciou v Libanone, kedy každý štvrtý človek je utečenec, veríme, že kde existuje politická vôľa, tak tam existuje aj cesta. Nechcem hovoriť priveľa o e, Líbii, Avšak sú tu bezpečnostné problémy a musíme si to akutne pripomínať. Sú tu e, problémy týkajúce sa navracania ľudí do krajín, kde situácia nie je bezpečná. Je tu viac ako e, milión ľudí, ktorí potrebujú e, humanitárnu pomoc. To hovorí samo za seba. Pokiaľ ide o otázky definície sebestačnosť, odolnosť, to sú určité aspekty krajín. K tomu sa vráti možno neskôr kolega. Nuž, možno na tomto mieste e, uzavriem svoje úvahy. E, odovzdám slovo kolegovi. Vy ste všetci vždy úprimní, za čo vám chcem poďakovať za vaše komentáre, ktoré určite využijeme e, napriek vašim úvahám, legitimným úvahám, pokračujeme pozerať sa na Európu e, s očakávaním politického e, vodcovstva, za čo vám chcem poďakovať. Ak máte, mám doplniť všetky tie úprimné priame otázky a komentáre, nám ukazujú, e, že si máme čo odniesť dve posolstva hlavne. Poprvé, či robíme dostatok? Nie. Všetci z nás nerobíme dostatok, mali by sme robiť viac, pretože je, sú tu, je tu veľká potreba. E, nie len hľadanie e, riešení problémov, treba sa pozerať i na príčiny sú tu podľa mňa inštitúcie, aktéry, ktorí e, sa viac môžu pozrieť e, na e, príčiny, na vytváranie podmienok ďalej, na to, aby ľudia menej potrebovali medzinárodnú pomoc. To je určite jasné posolstvo, že asi nerobíme dostatok. Otázka tiež znie, či robíme konkrétne veci. Verím, že ľudia reagujú, vrátane vašich predstaviteľov e, vlád. Vidíme e, e, zlepšenie, zvýšenie registrácií vďaka podpory mnohých donorov. Vnímame zlepšenú úroveň ochrany v mnohých pohľadoch, presuny mnohých politík nie je to len e, v súvislosti s financovaním, ale i politická podpora. Určite by sa dalo robiť viac, než robíme. A vy určite zohrávate veľmi dôležitú úlohu. Boli tu aj otázky, pokiaľ ide o, o to, čo potrebujeme e, na európskej úrovni a podľa mňa je to otázka veľmi e, legitímna, a myslím si tiež, že je to jedna z oblastí, minimálne dve sa uvádzali, kde sa dá e, na európskej úrovni robiť viac, zvýšenie počtu miest e, pre znovu usídľovanie a potom tiež krajiny, ktoré pripisovali maximum významu, e, sú Spojené štáty a viete, že sú tu závažné zmeny, ktoré sa tu četajú od Európy Nežiadame, aby robila to, čo nedokáže urobiť. V každom prípade žiadame, aby tu bolo zvýšenie týchto prípadov, či už sú to e, e, e, sídla alebo hlavné mesta. Ide o to, aby tu bola politická a ekonomická podpora viac o, o ľudí, ktorí by mohli mať nádej, že e, budú e, sa môcť e, znova usadliť, že budú môcť zlúčiť rodiny, že nebudú musieť v tejto súvislosti príjmať tak veľmi riskantné rozhodnutia hynúť v stredozemnom mori. Pozrime sa na arabské krajiny, ale menovite aj na juh Afriky tu je otázka, či e, sa dá e, konať lepšie. Otázka ďalej, či si myslím, že tu sú dobré príklady, citovala sa tu Kanada. Môžeme sa tešiť na tieto príklady. Tiež by som trošku popravil. Nemyslím si, že utečenci v Jemene e, sa nemôžu presídliť vzhľadom na malý počet disponibilných miest. Žiadnej krajine nezakazujeme presídlenie, ale pozeráme sa na podmienky udelovania azylu v krajinách pôvodu. Situácie nie sú vždy aktuálne alebo rýchlosť taká, ako by sme si želali. Napríklad e, sú tu žiadosti o presídlenie a najskoršie mosto, e, najskorší čas odchodu často sa pohybuje okolo dvoch či troch rokov. Nie je to tak, že by sme zakazovali a vyškrtli niektoré krajiny z presídľovania. Jedne, ak tu e, je naozaj skutočný dôvod nepovažovať ich za utečencov. Hovorilo sa tu o Džibuti a tak ďalej. Tam je to prípustné. Zaujímavé je počuť o pozitívnych politikách. Jedna z kolegyň hovorila o tom. Máme každoročné tripartitné stretnutia k presídľovaniu s týmito krajinami. A toto sú platformy, kde môžu prebehnúť doplňujúce e, diskusie. Boli tu tiež otázky týkajúce sa sebestačnosti už tak tu ide hlavne o pomoc e, jednotlivcom alebo umožniť im to, pretože niektorí nepotrebujú pomoc. Čo potrebujú je získať prostredie, kde môžu žiť dôstojný, e, nezávislý život, ako vy a ja. Ide e, o nich, niektorí tak učinia ekonomickými aktivitami, iní voľným pohybom, niektorí budú podnikateľmi. Takže tento koncept je takým, ktorý umožní utečencom žiť dôstojný život sledom na dohody, ktoré máme. Dobrovoľné e, možnosti presídlenia alebo lokálnej integrácie. Určite tu bola otázka týkajúce sa samotnej New Yorkskej deklarácie. Vy, pán predseda, ste e, na mieste, aby ste nám pomohli. Hoci ten text nie je záväzný, ochrana utečencov podľa mňa ľudí, ktorí potrebujú pomoc, to vie byť veľmi boľavé, ale myslím si, že pri trvalej udržateľnosti s určitou úrovňou indikátorov a podpory. Vieme sa postarať o to, aby to bol nástroj, ktorý doplňa záväzné iné dokumenty. Určite nám pomôžete v tomto ohľade a ďakujem. Ďakujem vám za účasť. Máme dlhodobé vzťahy a ako diskusie ukazujú, nie je tu nedostatok preverovania e, reality. Máte jasné skúsenosti. Je tu teda dobré chápanie toho, v čom sú problémy. Čo som ja jasne chcel ukázať, že e, vás podporujeme v tom procese. Koordinátori LIBE navrhovali podrobné dosledovávanie medzi terajším okamžikom a septembrom 2018 kolegovia z ESVČ stretli sme sa s riadiacím výkonným riaditeľom pani von Lecov takisto eh, sme oznámili, že sa chceme zúčastňovať kľúčových stretnutí, aby sme eh, sprevádzali ten proces. Je to dialog s vysokým komisárom, účasť na medzinárodnej konferencii OSN na základe summitu. Určite zabezpečím, že sa budeme usilovať o účasť. Takýmto spôsobom uvidíme, ako možno participovať. E, určite však budeme fungovať s ďalšími výbormi, s DV a AFETom. Verím, že SV, čo nám pomôže. E, budem vás informovať o týchto stretnutiach. Tých, ktorí sa zaujímajú o túto prácu. Ďakujem za kvalitnú rozprávu kolegovia a ďakujem kolegom z UNHCR. Pokračujeme. So very much. So, colleagues, as our, our um, guests are leaving... Naši hostia odchádzajú a my sa posúvame k ďalšiemu bodu. Sme eh, trošku oneskorení, ale stalo to za to, mnohí sa chceli zúčastniť. Teraz sme pri bode 4 a to je spoločná cesta vpred k migrácii, migračným otázkam medzi Afganistanom a EU. 2. oktobra sme sa dohodli na takejto tzv. spoločnej ceste vpred. 14. novembra 2016 koordinátori rozhodli, že si vyžiadajú stanovisko o právnej služby. 17. marca právna služba ho dodala. Potom požiadali koordinátori právnu službu, aby e, prezentovali e, v LIBE výbore priamo toto stanovisko. Preverujem, či tu máme príslušných zodpovedných. Neviem vaše meno, preto som vás oslovil len ako pani v modrom. Volám sa Anna Pospišilová-Padovská. Ďakujem, vážený. Ako ste povedali, vyžiadali ste si právne stanovisko k tej spoločnej ceste vpred k migračným otázkam medzi Afganistanom a EÚ. E, otázka na právnu službu sa týka troch tém. Po prvé, či tento dokument možno považovať za medzinárodnú dohodu, ako sa spomína v tomto texte. Po druhé, aký výsledok by mal vyprodukovať tento postup a či akékoľvek kroky agentúr členských krajín či inštitúciu na základe tejto spoločnej cesty by mohli vytvoriť eh, do eh, efekty podobné eh, dohodám readmisným. A po tretie, v prípade, že spoločná cesta vpred sa nebude považovať za medzinárodnú dohodu, aké budú právomoci Európskeho parlamentu. Právna služba poskytla stanovisko 17. marca, ako už som povedala. Keď sa pozrieme na spoločnú cestu vpred, naozaj to bolo schválené 2. oktobra 2016 EÚ a zo druhej strany zo strany Afganistanu vo forme deklarácie, ktorá odzrkadlovala spoločný závisok, záväzok vystupňovať spoluprácu e, v prevencii e, pravidelnej migrácie. Pokiaľ ide o otázku, či spoločná cesta vpred by mohla alebo nemohla byť považovaná za medzinárodnú dohodu, tento nástroj sme preverovali v svetle judikatúry e, súdneho dvora na základe týchto rozhodnutí rozhodujúcim kritériom na rozhodnutie, či niečo je záväzné alebo nie, rozhoduje zámier súčasnených e, strán. Záväzný dopad dohody závisí e, od zámeru súčasnených e, strán viazať sa tým ako medzinárodným právom. To sa zistuje na základe skutočných e, ustanovení dohôd a okolností, za akých to bolo navrhnuté. Pokiaľ ide o spoločnú cestu vpred, zámer e, tých strán sa vyjadril jasne v, e, v týchto dokumentoch. Nie je tu e, zámer vytvárať právne povinnosti či práva v smysle medzinárodného práva. Tiež sa tu odzrkadluje zámer Eh, podpísať eh, deklaráciu. Opätovne to potvrdujú okolnosti, za akých tento dokument bol navrhnutý. Spoločná cesta vpred bola podpísaná eh, diplomatmi na našej úrovni afgánskej vlády a európskej delegácie EÚ v Afganistane. Treba tiež spomenúť, že v medzinárodných vzťahoch je politickou voľbou EÚ fungovať právne záväzným spôsobom alebo prijať politické záväzky. To isté sa číka ďal, ďalšej strany. Tretia krajina buď vstúpi do záväzných dohôd z EÚ, alebo možno chce spolupracovať s EÚ nezáväzným rámcom. Na záver je vlastne našim záverom, je, že to spadá do kategórie tzv. soft law, čiže e, dohody, ktoré nie sú e, zmluvného charakteru. Tieto nástroje sa používajú v medzinárodných vzťahoch. A tento typ umožňuje vyjadriť politické záväzky bez toho, že by sa vytvárali právne záväzné dokumenty. Takéto soft law sa tiež rozhodlo v Európskej judikatúre a tu môžeme spomenúť nedávne, nedávne rozhodnutie, pokiaľ išlo o stanovisko k EÚ Turecku. Pokiaľ ide o dopady EÚ a Afganistan nie sú právne viazané, pokiaľ ide o tento dokument. Je to jasný rozdiel, pokiaľ ide o readmisné dohody Spoločná cesta vpred samozrejme môže vytvoriť praktické dopady, ktoré povedú k uľahčení e, dňu rokovaní. Tento dopad sa môže podobať readmisným dohodám, ale len pod podmienkou, že EÚ a Afganistan budú rešpektovať spoluprácu popísanú v spoločnej ceste vpred. Keďže ten dokument sa však zakladá len na politickom záväzku, je tu menej právnej istoty, že v prípade readmisnej dohody podmienky spolupráce budú rešpektované. Pokiaľ ide o právne e, prostriedky e, nápravy, môžu sa e, dotknuté osoby môžu siahnuť po opravných prostriedkoch, v smysle článku 13 e, smernice o návrat, návratoch alebo v súlede s národným právom. Toto spoločná cesta vpred nemení. Rozhodnutie o návrate takisto v prípade návratu do Afganistanu musí zvážiť e, každý individuálny príklad a situáciu v tretích krajinách. Hoc aj takéto rozhodnutie je prijaté, ale sú tu dôvody veriť, že návrat migrantov do konkrétnej tretej krajiny, teda Afganistanu tu, by porušilo princípy e, e, non-refulmentu. Takéto podpisy e, by mali byť pozastavené a nemali by nadobudnúť platnosť. Je dôležité zdôrazniť, že spoločná cesta v pres nedopada nápravný rámec EÚ, eh, e pokiaľ ide o pristahovaleckú politiku. No a čo sa týka otázky právomoci parlamentu, eh, postupy článku 218 zmluvy sa neuplatňujú vzhľadom na to, že John Way Forward nie je medzinárodná dohoda. Aj napriek tomu parlament eh, samozrejme má nárok na využitie ostatných eh, právomocí, ktoré má k dispozícii a prijať politické a nie eh, právne kroky, ak nesúhlasí s politikou komisie príjmania softlo nástrojov s tretimi krajinami v oblasti migrácie. Ďakujem pekne za vašu pozornosť no a samozrejme radi zodpovieme na akékoľvek otázky, ktoré máte. Ďakujem veľmi pekne. Toto je príklad z tých vecí, keď eh, to tedy bolo veľmi dôležité a, v Líbe je toľko dôležitých eh, vecí, že časom to už menej pochopiteľné, ale ja si správne a, eh, pamätám, že hlavnou otázkou je právomoc parlamentu a to bolo to, ktorému ste prišli v závere. Čo mm, je veľmi dôležité, ja som tiež zabudol, ktorý Poslanci požiadali o právne stanovisko. Barbara, bola si ty jedna z nich? Dobre. Takže Barbara, nech sa páči ako prvá, potom Cecil. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Ďakujem pekne za právne stanovisko. Do rimedio effettivo. Môžeme sa venovať tejto otázke a to, čo by som e, požiadala alebo sa chcela spýtať legálnej služby, aké sú dôvody, prečo sa nedohodla klasická medzinárodná dohoda a prečo sa e, rozhodlo ísť cestou soft law. V Európskom parlamente obvykle hovoríme, že ústredným problémom je kontrola parlamentu a jeho kompetencie. A to mňa veľmi zaujíma. Ale jeden z dôvodov, prečo sa nerozhodlo ísť cestou záväznej dohody, bolo pretože v afgánskej vláde boli obrovské rozdiely v názoroch eh, k podstate alebo k druhu tejto dohody. Jednak preto, že tlak EÚ bol veľmi veľký, boli naplánované masové vysídlenia. Hovorilo sa o vysídlení 80 tisícov Afgancov a to naraz. Teda masívne vyhostenie teda proti ženevskému dohovoru, ktorý predpisuje individuálnu analýzu každej azylovej žiadosti. Časť v afgánskej vlády, hovorím predovšetkým o ministrovi zahraničných vecí a utenčencov, tak títo boli proti núteným vyhusteniam, vyhosteniam, ktoré sú dokonca plánované aj v prípade maloletých bez prievodu. A to je všetko takmer na limite legálnosti a podľa mňa sú takéto javy preto, lebo tieto dohody tohto typu sa menia na soft law. A nie sú kontrolovateľné nielen Európskym parlamentom, ale ani, ani tou treťou krajinou. A som veľmi spokojná, že právne stanovisko hovorí, že Európsky parlament sa môže postaviť proti. Hovorí sa o možnosti položiť otázok, ale, otázky, ale to nestačí. Tie sme už urobili aj oficiálne. Hovorí sa o vyšetrovacom výbore a že by bolo možné ho vytvoriť. Ja v mene mojej skupiny žiadam, aby sa takýto vyšetrovací výbor otvoril práve k tejto dohode, ktorá obsahuje mnohé riskantné body z hľadiska rešpektu medzinárodného práva, hlavne pokiaľ ide o masívne vyhosťovanie, teda Ehm, porušenie princípu non refoulement a e, nedobrovoľné nútené vyhostenia. Ďakujem. Thanks, Ďakujem pekne, Barbara. Teraz slovo dostane Cecil. Ďakujem, Claude. Včera bolo vyhlásenie UE Turecko dnes spoločné pôsobenie EU Afganistom pôsobe, e, prostredníctvom týchto dohod, dohod, nedohod e, je otázka demokratickej legitimnosti a zdá sa, že Európska komisia sa snaží obísť úlohu parlamentu. Opravte ma, ak sa milím, považujete Afganistan vy za bezpečnú krajinu alebo považujeme ho? Máme Vary chápať tak, že spoločné akcie s Afganistanom e, vylučuje iné typy spolupráce a k osudu tých stoviek afgánskych maloletých ľudí bez prievodu, o ktorých Barbara hovorila, máme veľa maloletých e, bez prievodu v Taliansku, nachádzajú sa predovšetkým vo Friuli, akým spôsobom toto, táto spoločná aktivita uvažuje o ich návrate a ako im uľahčí návrat do vlasti. Rada by som chcela niečo vedieť viacej o tejto dohode, nedohode. Ďakujem pekne, Cecil Anna. Áno, ďakujem. Právnej službe za stanovisko a len to, ukazuje na to, čo sme podozrievali, čo sme si už mysleli, že tá dohoda nie je hodná ani papiera, na ktorý je napísaná. Vôbec to e, nelegalizuje to, čo sa nedá legalizovať a čo je nútený návrat e, osob do Afganistanu, čo, ktorý sa nedá považovať za bezpečnú krajinu a nie sú v ňom bezpečné zóny. Takže úplne súhlasím. Ja som bola jednou z tých poslankyň, ktoré podporili a spolu podpísali otázku na ústne zodpovedanie a súhlasím s tým, čo povedala Barbara, že potrebujeme mať vyšetrovací výbor alebo rada a komisia musia zodpovedať na konkrétne otázky a prípady návratov, ktoré sa objavili Afgáncov, aké sú dopady na prax, ktorá nasledovala tejto mekej dohody, to soft deal, to nazýval, keď to bolo podpísané, so zámerom oklamať európsku verejnú mienku, sa dajú zorganizovať návraty ľudí z Afganistanu. Toto je nezlučiteľné s medzinárodným právom, nezlučiteľné povinnosťami členských štátov a mňa zaujíma, čo sa stalo s konkrétnymi prípadmi ľudí, ktorých, eh, ktorí boli vrátení a ako tieto prípady sa dajú napraviť. Ako sa zodpovedajú členské štáty, no ja musím povedať, že mňa znepokojuje, pretože viem, nie všetci, všetky, ale mnohé prípady ľudí, ktorí hľadajú útočisko v EU z Afganistanu, to sú ľudia, ktorí nejakým spôsobom spolupracovali s Európskou koalíciou v Afganistane s európskymi jednotkami ako tlmočníci a je veľmi poborujúce, že ľudia v situácii boli, sa ocitli situácii, kde boli veľmi zraniteľní a vystavení veľkému nebezpečenstvu, pretože nemali náležitú ochranu a považujú za ľudí, ktorých treba navrátiť a vrátiť do krajiny, ktorá v žiadnom prípade nie je bezpečná, tak Afganistan. Ďakujem pekne. Ešte Eli. Ďakujem, pán predseda. Začalo to dohodou Turecko-EU a keď to majú byť dohody a malo by sa to tak volať, tak malo by to prejsť našimi e, kanceláriami a mali by sme to schváliť. E, a, a prešlo to našimi kanceláriami nie a teda prestali to nazývať dohodou a nazvali to statementom, vyjadrením, vyhlásením a teraz e, sa tu podpisuje s africkými krajinami a tak ďalej Immigration Compact v rámci nového rámca. Dochádza k externalizácii našich hraníc a našich zodpovedností. A to je jasný kontrast, kontrast a protirečenie voči záväzkom, ktoré sme prijali minulý rok v New Yorku, kde sme sa zaviazali k e, väčšej zodpovednosti v príjme, v azile 86 utečencov je e, v súčasnosti e, v najchodobnejšej ča e, časti sveta a kvôli týmto cieľom vlastne my obetujeme naše vzťahy s tretimi krajinami, dokonca aj obetujeme naše princípy, ktoré sú v charte základných práv, obetujeme podstatu európskej rozvojovej politiky, ktoré má ako hlavný cieľ vykorenenie chudoby, nie riadenie a kontrolu hraníc. My vo výbore eh, DV sme vytvorili pracovnú skupinu, ktorá sa pôjde pozrieť, ako na základe týchto dohôd rozvojové fondy sú presúvané na ciele riadenia eh, a manažmentu hranica. Preto som veľmi spokojná, že právne stanovisko pripomenulo, že Európsky parlament, hoci nie je priamo implikovaný, môže využiť aj iné nástroje, aby e, mohol presadiť svoj e, hlas, a to aj v otázke rozpočtu, hoci tieto nástroje sú obmedzené vzhľadom na e, zložitosť a netransparentnosť týchto nových finančných nástrojov, ako je ten, rôz, ako sú tie rôzne e, fondy trastové a podobne. Upozorňujem, skutočne treba zanalizovať, skontrolovať, akým spôsobom sa tieto fondy využívajú, na aké ciele, aby skutočne išli na vykorenenie chudoby a nie na to, aby sa stavali nové múry a steny, ktoré budú brániť pohybu. Ďakujem veľmi pekne a ďakujem právnej službe zdôrazňuje to všetko, čo už viete. A Eli zdôraznila alternatívy, ktoré existujú. Kľúčová vec, teraz pripomínam, vlastne povedať na začiatku, koordinátory poukázať na ten dôležitý bod eh, našich eh, právomocí. Som bolo vytvoriť eh, nejakú kontaktnú skupinu. My sme sa zaoberali stratégiou, realistickou stratégiou. Všetci z vás realisticky si uvedomujete, čo sa deje. Nemôžeme urobiť niektoré veci. Eli Schlein opísala, ktorých z tých ciest, ako postupovať. No poprvé musíme to Hm. Čo je dôležité, treba zaistiť, aby ľudia politicky vedeli, že prichádzame o moc, takže v budúcnosti tento výbor my musíme zaručiť, aby to bolo zdôraznené. Potrebujeme stratégiu. Chcem, aby stratégia išla cez túto kontaktnú skupinu s našimi kolegami, ktorých to zaujíma, tak aby sme mali veľmi jasnú poraznú stratégiu tak, aby rada z toho ne, nevyšla len tak. Ja myslím, že súvisí to všetko s politikou. A ide tu o právomoci, ako ste hovorili o chartu, o úplné základy, takže ja ďakujem za túto diskusiu. A poďme s tým na koordinátorov, požiadam o stratégiu k takejto tomuto použitiu modelov softlaw, tak aby sa nahradilo to, čo má byť naša, naša právomoc. Takže celá táto externalizácia opäť, no dobre, ďakujem veľmi pekne. Dostane slovo komisiu teraz, komisia teraz. Ja myslím, že je lepšie teraz, aby sme to išlo rýchlo, dáme to na zasadnutie ďalší, na program zasadnutia koordinátorov, kde zhodnotíme, kam to bude smerovať. Ja chcem rýchlu reakciu kontaktnej skupiny, tak aby sme mohli rýchlo zareagovať a ako sa týmto budeme zaoberať. Ja chcem, aby sa to neustále objavovalo na programe. Chcem, aby skutočne sme mali stratégiu, ako to komisia, alebo výbor teda, ako sa k tomu postavíme Ďakujem pekne. Ďakujem pekne právnej službe. Bod 5. To je Refit. Komisia nedávno vydala výsledky stále trpezlivo čakáte. Ďakujem pekne. Komisia nedávno zverejnila hodnotenie REFIT Európskeho rámcu proti nezákonnému vstupu alebo mm, tranzitu. Bol prijaté, balíček bol prijatý v roku 2002 s cieľom bojovať proti pašeráctvu ľudských bytostí, bytosti a podporou regulárnej migrácie. Toto hodnotenie hodnotí rozvoj balíčka a poskytuje aktualizovanú, aktualizovaný prehľad o použití. No a slovo teraz dostane pán Dorače z DG Home, aby nám predstavil závery tohto hodnotenia. Prepačte za meškanie, ale môžete nám zhrnúť stručne toto hodnotenie. No, ďakujem pekne, pán predseda. Dobrý deň vám všetkým želom, ako ste povedali, celkový rozsah a hodnotenia. Ja len poviem z nášho hľadiska, čo sme chceli dosiahnuť. Chceli sme vidieť, či tie dva nástroje, ktoré sú súčasťou balíčka v súlade s smernicou 19, rozhodnutím 6 či je to stále vhodné na účel, ktorý, a splňa to účel, ktorý to bolo zamýšľané. Chceli sme nastaviť kritériá, ktoré hodnotenie používa na meranie a efektivity, relevantnosti, koherentnosti a prídané hodnoty EÚ. Budete mi pár minút hovoriť niečo o metodológii, pretože je dôležité, ako sme sa dostali k záverom, ku ktorým sme sa dostali, bolo to hodnotenie vykonané v priebehu roku 2015-2016. A v podstate to podporila dôkladná revízia mm, výskumu z medzinárodných zdrojov, zdrojov EÚ, z práce na medzinárodných organizácií, z práce samotnej komisie, v prechádzajúcich správach o implementácii e, z práva Európy a tak ďalej. Tiež sme vykonali dve externé štúdie ktoré sa zaoberali právnymi aspektami transpozície, koherentnosti transpozície v členských štátoch a právnych definícií, ktoré boli súčasťou eh, smernici a ďalšími dôležitými aspektami implementácie. Rovnako eh, sme mali rozsiahle otvorené konzultácie, konzultácie členských štátov a orgánov v členských štátoch, medzinárodných organizácií mimovládnych organizácií a tiež verejné konzultácie, externé štúdie, ako som už povedal, sa zaoberali legálnou konformitou transpozície. Obe správy, obe štúdie sú zverejnené, boli sprístup, alebo komisia ich sprístupnila na svojej internetovej stránke, takže môžete si ich prečítať závery a empirické údaje, ktoré viedli k záverom, ktoré sme dosiahli pár slovka e, báze týchto štúdí, pretože dôležité vedieť, ako sme dospeli k údajom kvantitatívne údaje, ktoré sa použili na analýzu z Eurostatu, Frontexu, členských štátov, medzinárodných organizácií a dostupného výskumu. Dotazníky sme poslali do všetkých členských štátov, urli sme agentúrami EU, Eurojust, Frontex, FRA, M za Europol Konzultovali sme MVOčky, EKRE, sociálnu platformu Caritas Španielsku, Antivigio. Hovorili sme s zástupcami podnikateľského sektora, medzinárodnými organizáciami, externými expertami a tiež sme vykonali 4 prípadové štúdie v Taliansku, Veľkej Británii, podnikateľskom sektore a Európou. Tiež sme zorganizovali veľké zasadnutia vo forme rôznych fór, expertných workshopov a zasadnutí s všetko s cieľom zaistenia, aby báza hodnotenia bola čo najdôkladnejšia. Ja už som hovoril o verejných konzultáciách, čo pre nás bolo veľmi dôležité, keďže toto je téma, ktorá v ostatných dvoch rokoch je v pozornosti verejnosti. Chceli sme použiť túto príležitosť. Aby sa mohla vyjadriť aj a Mali sme dotazník 12 týždňov prístupný na stránke. Dostali sme 2000 viac ako 2000 odpovedí, väčšinou od súkromných osôb, ktoré čo svedčí o obrovskom záujme našich občanov o túto tému. Aké sú hlavné nálezy a zistenia, hodnotenia prvý, ktorého sa budeme musieť veľmi rýchlo poučiť, a to sú nedostatočné dôkazy. Na, v rámci štúdií a zasadnutí sa jasne pre, prejavili nedostatočné údaje a nedostatok údajov a to je niečo, o čo musíme napraviť na to, ak chceme príjmať eh, dobré rozhodnutia ďalší nález je, že existujú rôzne sankcie a postihy v členských štátoch, tam ako transponovať smernicu, ale to nebráni samotné spolupráci. Práve naopak, keď sa reagovalo na kritéria efektivity, tak hodnotenie zistilo, že efektivita balíčka je aproximácii presného rámca je v najhoršom prípade neutrálna alebo pozitívna a na druhej strane tie negatívne efekty sa vnímajú negatívne. Čo sa týka Ja tým sa budem tiež trochu zaoberať, pretože aj tento výbor sa tým zaoberal v posledných týždňoch a mesiacoch, tak čo sa týka definície, považovala sa dosť širokú, ale kritizovala sa nedostatočná právna jasnosť a viem, že tento výbor, ako som už povedal, veľkú pozornosť venoval otázkam MVOčiek a hlavne tých, ktoré sa venujú záchranným vyhľadávacím operáciám na Stredozemnom mori. Čo sa týka humanitárnej pomoci, tak smernica ponúka možnosť kriminalizácie sprostredkovania neregulárneho vstupu alebo tranzitu, hodnotenie, čo zistila, aká je realita, tak už je 7 členských štátov, e, ktoré majú osobitné výnimky vo svojej legislatíve a čo je veľmi dôležité, v tých, medzi týmito 7 členskými štátmi sú všetky štáty v prvej línii súčasných uh, migračných uh, tokov, Taliansko, Malta, Grécko, Španielsko a niekoľko ďalších eh, členských štátov. No a súčasne nesmieme zabúdať na to, že pomoc eh, pre tých, ktorí to potrebujú na mori, je medzinárodná povinnosť eh, súvisí to s implementáciou alebo výberom aplikovania definície alebo smernice. Opätovne, čo sa týka MVOčiek, ktoré pôsobia v stredo Stredomorí, tak sú to povinno, po, povinnosti z medzinárodného práva. A ďalej kritéria hodnotenia, ako som povedal, efektivita. Potovne kvôli nedostatku údajov nebolo možné e, vyvodiť jasné dôsledky a závery, ale jedna vec, ktorá sa jasne prejavila v hodnotení, že je tu e, veľmi vysoké náklady na pašovania, čo e, si vyžaduje aktivity tak politické, ako aj právne a policajné, čo sa týka pridanej hodnoty EÚ, tak sa to vníma pozitívne, čo vyplynulo z odpovedí, vlastne, že je veľmi dôležité poskytovať rámec na spoluprácu na úrovni EÚ, že intervencie a opatrenia príjmané na EÚ, na úrovni EÚ, prinášajú pridanú hodnotu hľadiska koherentnosti. To vnímalo pozitívne, alebo v najhoršom prípade neutrálne, alebo a nie je tu žiadna nekonzistentnosť medzi rámcom smernice a ostatnými právnymi aktami ako protokol OSN od roku 2006 je stranou aj EU. Takže závery hodnotenia spôsobí ako no, tie, tak ako aj komisár Avramopoulos na tomto výbore, o čom hovoril v marci, že právna revízia momentálne by nepriniesla väčšiu pridanú hodnotu ako dôraz na plnú implementáciu právneho rámca a smernica o pašovaní, existuje za ako 2 roky a ktorá má trvať do roku 2020, a na čo chceme klásť veľký dôraz, pretože myslíme, že reakcie spočívajú práve v tomto. A teraz pár slov k ďalším krokom. My veľmi dobre chápeme, že keď hodnotenie bude ukončené, a, a ako som už povedal, keď sa hodnotenie ukončí, tak potom je potrebné aj vyhodnotiť tie prázdne miesta a nefungujúce a v 2017 tie údaje porovnávame, porovnáme s našimi štúdiami a či e, sme lepšie pripravení. Spolupracujeme s našimi partnermi v OSN, s UNHCR, s NGAčkami, Neostat, Eurostat a tak ďalej. A teraz treba prijať aj rozhodnutia v súvislosti s typifikáciou alebo s definíciou. Nebude sa síce právne hovoriť o revízii smernice, ale treba nastojiť na tom, aby sa táto smernica aplikovala v členských štátoch a to aj robíme. Spolupracujeme v členských štátoch s Eurojustom, s občianskou spoločnosťou, aby sme zabezpečili to, že právny základ sa bude aplikovať korektne a že nedojde k nejakému zneužívaniu. A záverom som spomenula aj ochranu proti obchodovaniu s ľudskými bytostiami. To je projekt, ktorý bude fungovať do 2020 a budeme ho veľmi pozorne sledovať. Ďakujem, hovorí pán predseda. Chcel som sa vás pýtať, tá kriminalizácia NGOčiek a humanitárnej pomoci. Povedali ste, že to budete sledovať veľmi zblízka. Neviem, či by chcel sa k tomu ešte niekto iný z kolegov vyjadriť. Áno, pani Gomeš, áno, ďakujem, pán predseda. Moja otázka je v tom eh, hodnotení, ktoré urobíte. Budete brať do úvahy aj to, čo všetko prináša táto záležitosť, pokiaľ ide o inputy tých sietí obchodníkov s ľudskými bytostiami, pretože členské štáty majú isté bezpečné legálne siete, aby to mohli vyhodnotiť a aby predložili to, čo chcú od EÚ. Pani Kienge, ja by som tiež chcela trochu vysvetliť, prečo e, Taliansko, ktoré je protagonistom na juhu, e, čo sa tam vlastne deje pred niekoľkými dňami sme mali stretnutie za zatvorenými dverami počas našej misie v Katánii s jedným informátorom, ktorý nám vysvetlil, čo sa presne deje s NGOčkami a povedal nám, že NGOčky takto, že zachraňujú osoby a že idú na pobrežia že takýmto spôsobom zvyšovali počet imigrantov. Minulý týždeň sme e, prekonali 7 tisíc e, utečencov, toto číslo počas veľkých, Veľkej noci 8 tisíc vylodení, potom ďalších 7 tisíc a tieto čísla narastajú. A to vychádza z toho, že NGOčky dokonca prichádzali až takmer k libijskému pobrežiu a túto diskusiu, ktorá bola za zatvorenými dverami, a potom zrazu o pár dní to bolo e, v tlači aj s menami, aj priezviskami a potom e, verejná mienka, novinári a tak ďalej oživujú takúto o, diskusiu a obvinujú NGOčky, že spolupracujú s obchodníkmi, s ľudskými bytostiami. A tu by sme si mali položiť otázku, aké sú pravidlá tieto NGOčky, čo by mali splňať, vychádzajúc z toho, že samozrejme je tu povinnosť záchrany. Samozrejme nemôžu ignorovať ľudí, ktorí sú v tejto oblasti, ale aké sú platné pravidlá, ako majú konať NGOčky, aby mohli, kon, aby mohli konštatovať, že transparentne konajú, pretože oni musia zachraňovať tých ľudí. A prokurátor nám mal skôr poskytnúť e, e, výsledky vyšetrovania a nie hm, to, že sú tu len nejaké podozrenia, ale otázka je tu iná. Členské štáty politicky kvôli kríze solidaritu e, nesplnili to, čo slúbili a teraz sa tu istým spôsobom e, rieši to prázdne miesto, ktoré tu je a nefunguje. Keď chceme zachraňovať ľudí a musíme objasniť, nie že by NGOčky pomáhali obchodníkom s ľuďmi, ale aké sú pravidlá aká je mobilita. To je tá diskusia, ktorá je naozaj prekvapujúca, že e, vinnými sa stávajú tí, ktorí zaplňajú politické aj právne vákua, ktoré by sme mali vyplniť my. Ďakujem. Naozaj rýchle, Anna, len by som e, sa odrazila od toho, čo povedala Cecil všetci tí, ktorí považujeme za kriminalizované NGOčky a ktorí zachraňujú životy v Stredomori, tak čo vlastne urobia? Napríklad s námornou operáciou EZBP v Stredomori, ktorá zachraňuje tisícky a tisícky ľudských životov v Stredomori. Samozrejme, čím viacej sa ľudí zachráni, tak týmto viacej uh, oživuje ten, alebo podnecuje ten záujem z druhej strany, aby prišli, no ale samozrejme to už... Dobre, hovorí pán predseda, to je to stanovisko. A to, čo musíme vychádzať z toho, tak aké je vlastne to právne stanovisko v kriminalizácii NGOčiek, že to predstavuje politický aj filozofický problém. A to je naozaj šialené. Trošku ste cestu komisie naznačili. Ja by som rád poďakoval. Neviem, či by Anna ešte niečo chcela. Tak neviem, ako budeme pokračovať. Ja som taký unavený, je to síce krátka schôdza, ale mohli by ste zareagovať na to, čo povedala pani Gomeš a pani Kienge. Uh, uh, Vy ste už vlastne čiastočne odpovedali na tú otázku a na teda to, čo som chcel povedať. E, tá e, súčasná situácia, aj to, ako sa to vyvíja, my to veľmi pozorne monitorujeme aj v Taliansku a tam nejde o nejaký právny rámec či definíciu smernice. To by malo byť aj výsledkom hodnotenia. Nemyslíme si, že by bolo dobré znovu túto smernicu otvárať. Pravidlá, ako pôsobiť, ako zasahovať, sú jasné. Nejde tu o túto smernicu, to vychádza z medzinárodných právnych záväzkov NGOčky, ktoré robia dôležitú humanitárnu pomoc v Stredomori, tak by mali možnosť naďalej pokračovať. Formát našich záchranných akcií EU jasne funguje, tam tiež nie je žiadny problém. Ak e, by sme mali hovoriť o neznalosti pravidel, ale je potrebné zdôrazniť, že spolupráca medzi tými, ktorí realizujú záchranné akcie na mori, tak to je zásadné. Nezávisle od toho, či títo aktéry sú, ja neviem, kapitán nejakej komerčnej lode alebo inej eh, lode UNAF či inej organizácie, eh, musia realizovať koordinované úsilia. My sme na úrovni EÚ za posledné dva roky veľa investovali v tejto oblasti, len tak môžeme zabezpečiť, že tu nie sú nejaké nejasné zóny, ktoré by sa mohli zle interpretovať, ako sme to videli za niekoľko posledných mesiacov či týždňov. Ani na základe tejto smernice, ani medzinárodnej legislatíve takto nebráni riešení situácie na základe konkrétnej situácie jednotlivca a to člen, úrady členských štátov môžu urobiť. Ani smernica ani prepracovaná smernica takto e, by im tomu nebránila v tomto postupe, takže naozaj na základe konkrétnych výsledkov daného postupu môžu tieto národné orgány postupovať v súlade s konkrétnou situáciou každého jednotlivca. Ďakujem, hovorí pán predseda. Ďakujeme za tieto reakcie a odpovede. Ďakujeme Anne aj Cecil za otázky, ktoré položili. A tým sa dostávame na záver nášho rokovania. Má niekto v bode rôzne niečo? Nie, takže ďalšie stretnutie bude 11. mája a ukončujem dnešné zasadnutie.